tejto stratégii pre vnútornú bezpečnosť a teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami. Ďakujem za slovo, pán predseda. Much, Ďakujeme pani komisárke. Tým pádom sa uzatvára táto rozpráva. Zajtra o 12.00 budeme hlasovať. Ďalší bod programu správa pani De Jong. Prístup Európskej únie v oblasti eh, trestného práva. Nech sa páči, máte slovo na 4 minúty. Trestné právo nie je len eh, akoukoľvek témou, to znamená práva podoz, podozrivých sú eh, obmedzené, treba byť opatrný. Je veľmi dôležité, že za určitých podmienok, okolností sa obmedzujú základné práva. Ale tu sú dôležité určité e, predpoklady. Existujú tu dve hrozby. Na jednej strane sú to politici, médiá sa zaoberajú oveľa viac ako e, v e, predtým e, touto oblasťou. Je tu teda požiadavka smerom na na e, súdy, na politikov a práve politici niekedy e, zbierajú body, že e, avizujú zákony prostredníctvom ktorých kde sa vy, hovorí o ostrejších zásahoch. A keď sa im podarí presvedčiť svojich protivníkov za, zaviesť takýto z, zákon, tak uh, úspejú u voličov. Nie je tu predsa trestné právo na to, aby sme krátkodobo zbierali body, kým takéto dojednania sa pri, e, príjmu a kým sa zákony priostria, treba preveriť e, dopady. Mno, oveľa viac e, e, páchateľov takto do, e, dopadneme, zachytíme. Otázka znie, či by sme sa mali, eh, či sa tý, dosiahne, že sa ľudia lepšie budú držať práva. Druhá problematika sa týka samotného Bru- Bruselu. Sú tu eh, právomoci, ktoré má Európska únia zo zmluv. Sú tu viace delikty, pre ktoré takáto harmonizácia eh, by mohla pripadať do úvahy. A to by viedlo k tomu, že sa vytvorí veľký e, manevrovací priestor. Ale ide aj o rešpektovanie národných tradícií a kultúrnych rozdielov, ktoré sa uplatňujú v trestnom práve. E, napríklad e, dočas, dočasné príkazy, otázka rozporu s vlastným právnym systémom. Sú tu národné kompetencie a to je ten bod napätia. My nemôžeme predsa na, v takomto základe ísť e, rovnakou cestou. Koordinácia áno, ale keď chceme e, harmonizovať, tak by to nemalo byť vždy prípad, ne, ak nie sú presvedčivé dôvody. Ja v svojej správe dokazujem, že z trestného práva nemožno spraviť politický nástroj. Mali by sme sa naozaj starať o to, aby e, nárast hodnôt cez harmonizáciu naozaj mal e, pevné, pevné opodstatnenie a základy. A potom sú tu ešte aj ľudské práva. I tie musia byť v popredí. Dôležité je zachovanie konsekventnosti a, a koherentnosti. Preto treba prijať opatrenia aj Európsky parlament. E, je tomu tak, že e, e, chcem sa poďakovať všetkým kolegom z výboru za ich príspevky v medziinstitucionálnej skupine, potom príslušné predpisy a návrhy spoločne s kolegami z iných inštitúcií E, vypracujeme, ale myslím si, že naozaj spoločný európsky e, trestný systém môže, e, by mal vstup, vstúpiť do platnosti, až keď bude potrebný. Teraz budem predsedať ja. Prichádzame ku každý aj. Pán Luhan tu nie je prítomný, takže pán Vos. Ja. Vielen Dank. Ďakujem pekne. V prvom rade by som chcel pánu De Jongovi poďakovať za jeho angažovanosť, ktorú dokázal v tejto správe. Pracoval veľmi vyvážene. A pre mňa je výborné, že i takto v malých krokoch, v obsahových veciach sa zbližujeme. Do tejto miery musím mu dať zapravdu a to je dobre vidieť, že vlastne v každej členskej krajine trestné právo vyrastalo samostatnou cestou a potrebujeme rôzne formy zblíženia a najostrejší nástroj je naozaj práve táto oblasť, e, kde by sa mohli okresať základné práva e, procedurálne i e, v, vo vecnom práve si treba dať pozor. Treba sa zamýšľať nad tým, či v tomto zmysle nemožno vyvinúť koncept, aby sme s európskym e, e, vyšetrovacím príkazom začali, ale ďalšie e, konflikty. A preto si myslím, vzhľadom na to, že vypršal už skoro môj čas, chcem poprosiť, aby sme pristupovali koncepčnejšie a nerobili to posledné nakoniec a ne, ne, mali nesprávne poradie. Ďakujem. Ďakujeme slovo a pán Albrecht. Ďakujem pani predsedajúca, vážená pani Malmström. Chcel by som nadviazať na pána Fossa. Je veľmi dôležité, aby sme, a to vidieť i zo správy De Jong, koordinovali našu stratégiu, ako e, by sme mohli harmonizovať trestné právo tak, aby e, nepok kračilo len v určitých vymedzených oblastiach, kde to krátkodobo niekomu vyhovuje, ale aby sme naopak mali koherentný trestný systém, to by bola snáď dobrá myšlienka. Možno by ste sa mohli zamyslieť s kolegyňou z e, justičnej oblasti, pretože práve v rade máme vždy problémy e, e, ukázať to previazanie týchto problematík Často sú tu ťažkosti e, perspektívy e, oboch inštitúcií. A v tomto, v tejto súvislosti prozba na vás. Teraz má slovo pán Batten. Ďakujem. Táto správa potvrdzuje to, e, pred čím som svojich voličov vo, v Londýne už po roky varoval, že totiž Európska únia chce vytvoriť svoj vlastný systém trestného práva. Tento projekt je veľmi pokročilý a veľmi prehlbený. V mojej vlastnej správe som hovoril o slobode, slobode e, bezpečnosti e, v tomto európskom policajnom štáte. Nepotrebujeme nový systém trestného práva v e, Anglicku. My máme naše zvykové právo po, po tisíce rokov máme e, určité zábezpeky, ktoré sa e, týmto spôsobom zme, sme tu zostala. Naša Magna Charta a ďalšie pôjdu bokom a britskí občania e, budú e, musieť e, vlastne e, na základe vá, vágnych obvinení budú musieť čeliť obvineniu kdekoľvek v Európe Angličania a Škoti chcú chrániť svojich občanov pred svojvoľným zatýkaním. Váš systém by zasiahol naše slobody a takým spôsobom, ako vaše ekonomiky zasiahla e, spoločná európska mena. Slovo má teraz pán Pirker. Ďakujem, predsednička. My sa dnes zaoberáme tým, ako bezpečnosť v Európskej únii e, je možné zaistiť dlhodobo bolo to predmetom poslednej správy, ale aj nepriamo v tejto správe sa objavuje táto téma. E, my si všetci, pani komisárka Cecilia Malmström, želáme, že ak sa nepodarí e, realizovať tieto stratégie, ak keď sa nepodarí realizovať a súčasne aj e, trestné právo v celé EÚ, tak bude táto stratégia úplne zuba. Preto som za to, aby sme podnikli všetko v našich silách, aby trestné právo v celej Európe bolo harmonizované. Samozrejme s ohľadom na národné tradície, ale aj napriek tomu cieľom musí byť a pomocou harmonizovaného trestného práva realizovať to, čo v bezpečnostnej oblasti máme iniciatív ochrany, ochrany hraníc, boj proti organizovanému zločinu až po počítačovú kriminalitu. Ďakujem.

Ďakujem pekne, pán Paška. Na záver dostala slovo pani Malmström. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela poďakovať aj spravodajcovi eh, za to, že vzal do rúk iniciatívu a pripravil túto správu veľmi dobre. Toto spája sa politikou alebo teda s správou Európskej komisie, ktorá bola spublikovaná eh, minulý eh, rok. No a dúfame, eh, že to spustí diskusiu tak v inštitúciách ako aj mimo nich. No a to bol E, posilnenie legislatívu na posilnenie, e, posilnenie európskej legislatívy v rámci Lisabonskej zmluvy. Takže pán De Jong sleduje túto líniu, ja som mu za to vďačná. Jasné pravidla o tom, kedy sa dá využívať európske trestné právo, sú veľmi dôležité no a my zdieľame Zdieľame názor spravodajcu, že akákoľvek legislatíva musí rešpektovať e, princípy subsidiarity a proporcionality Samozrejme všetci vieme a jasne sa to aj hovorilo, že kresné právo je veľmi citlivá oblasť, kde sú rôzne rozdiely medzi členskými štátmi a to treba zohľadniť. No a kvôli tomu je dôležité, aby sme zaistili plné rešpektovanie práv, ktoré zaručuje Charta základných práv a Európsky dohovor o ľudských právach pre všetky Um, pre celé trestné právo v EÚ musíme pochopiť systém lepšie na to, aby sme um, ich dokázali spájať, kde je to dôležité, ako rešpektovať rôzne právne systémy v rôznych členských štátoch. Trestné právo EÚ má posilniť európske politiky a to je potrebné v niektorých oblastiach, ale môže to poskytnúť um, dôležitú pridanú hodnotu. To sme videli napríklad v kontexte environmentálnej zločinnosti kde v roku 2008 a 2009 boli prijaté dve smernice. Toto boli prvé nástroje prijaté e, v trestnom práve v rámci bežného legislatívneho postupu. E, úspešná spolupráca e, v týchto oblastiach stanovila príklad do budúcnosti. Vidíme tie, tieto tiež, keď hovoríme o trestnoprávnych opatreniach a zneuž- o zneužívaní trhu a využívaní dôverných informácií. No, no trhy budú mať dôveru investorov len vtedy, keď vyšleme jasný signál spoločných pravidel pre všetkých. No, okrem efektivizácie politiky zmluva stanovuje 10 európskych zločinov, ktoré majú cezhraničnú legislatívu a odôvodňujú minimálne legislatívne pravidlá o definícii trestných činov a sankciách. No už sa urobilo veľa po Lisabonskej odovi po Lisabone, hlavne čo sa týka nelegálneho obchodovania s ľudskými e, bytostiami, ako aj zneužívania e, detí. Už a e, finalizujeme návrhy o počítačovej zločinnosti a konfiskačné zákony, o tom sa tiež hovorí. Všetky iniciatívy doteraz prispeli k rozvoju ustanovení zmluvy, čím prispeli k rovnakým interpretácii minimálnych pravidel niektorých odsekov a sú referenciou pre ďalší rozvoj trestného práca, práva na európskej úrovni. Na to, aby sme vytvorili koherentnú európsku politiku, musíme sa dohodnúť na mnohých právnych otázkach. Európska komisia zostavila expertnú skupinu, ktorá poprvýkrát v zásade v júni a po ich stretnutí vás o tom budeme informovať, budú, bude zložená z veľmi skúsených odborníkov. No a táto expertná skupina bude fórum e, na diskusiu o dôležitých otázkach, čo sa týka kriminálnych a trestnoprávnych opatrení. My podporujeme prístup z uznesenia. My, my sme tiež za jednoduchšie znenie na to, e, na, za jednoduchšie znenie legislatívy. Takže oznámenie komisie z minulého roka, táto správa ktorá dostala, získala veľmi e, výraznú podporu, tak sú východiskom pri tvorbe spoločnej politiky EÚ a ja sa teším na spoluprácu s parlamentom na dosávanie spoločného cieľa skutočnej e, reálnej oblasti spravodlivosti. Ďakujem pekne, pani komisárka. Teraz e, správa pani Boskurt o ženách v Turecku. Máte priestor počas 4 minút. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, vážená